Right, dear colleagues. Kolegovia, pokračujeme. Prosím láskavo kolegov e, z výborov LIBE, DV a ostatných, ktorých sa týkajú tieto dva výbory a ktorí si želajú odísť zo sály, aby tak urobili čím skôr. Leave the committee room without. V tichosti podľa možností. So, we're running slightly late, so let's continue. Máme trošku časový sklos, takže poďme rýchlo na to. Piatý bod. Prvé preskúmanie návrhu správy e, pani Noriky Nikolaj je tu, výborne. To sa týka odporúčaní Rade, komisii a ESVČ k rokovaniam o e, komplexnej dohode medzi EU a Azerbajdžanom. V našom výbore je spravidla zvykom dáte najavo eh, stranám, ktoré rokujú, aké sú naše očakávania, tak aby postup súhlasu prebehol čo najhladšie, aby boli zohľadnené postoje Európskeho parlamentu v tomto procese. Možno spomínate, že rozšírené predsedníctvo odložilo schválené tieto správy o dva mesiace, aby prebehla delegácia pred hlasovaním v máji. Eh, veríme, že E, sa dočkáme dobrých správ z Baku, e, osobitne čo sa týka prepustenia niektorých politických väzňov pred hlasovaním. Ešte by som rád pripomenul, že rada konečne zaslala e, celý rad dokumentov, ktoré sa týkajú týchto rokovaní a na ktoré má parlament nárok. Taktiež sa na úrovni rozširového predsedníctva chystá prejednať situácia, ktoré sú s týmito dokumentami, aby sa predišlo takýmto ťažkostiam v budúcnosti. Teraz dám slovo spravodajkyni pani Nikolaj. Ďakujem. Táto nová dohoda really uh, uh, Táto dohoda je naozaj nevyhnutná, pretože naše vzťahy s Azerbajdžanom sú, vychádzajú ešte z dohody z roku 99 a to už je veľmi dávno pre Európsku úniu Azerbajdžan jeden z najvýznamnejších obchodných partnerov. To chcem pripomenúť. Európska únia predstavuje e, e, z polovice obchodného partnera Azerbajdžanu. Sme teda najvýznajnejším exportným trhom pre Azerbajdžan 55 e, to je ten podiel a to znamená, že ekonomika dokonca ešte má väčšiu váhu ako politické aspekty a naše ekonomické vzťahy sú teraz už dostatočne silné. Bilaterálne obchodné vzťahy v súčasnosti sú regulované na základe dohody o partnerstve z roka 1999. Táto dohoda je nepreferenčnou dohodou, teda um, čo sa týka obchodných preferencií pre Uazov alebo Azerbajdžan. Tiež sa to týka bilaterálneho obchodu. Minulý rok začali rokovania a tie prebiehajú naďalej a ja verím, že naše odporúčania budú dôležité pre budúcnosť týchto ďalších rokovaní vo všeobecnosti. Um, základné hodnoty a taktiež mechanizmus za riešenie konfliktov. E, to sú tiež témy, ktoré rozoberám vo svojej správe. Táto nová dohoda ktorá vychádza z jednej odsúhlasených cieľov, je v záujme oboch strán, a to osobitne v záujme občanov oboch krajín a zemepisných e, združení, taktiež v oblasti princípu právneho štátu, základných práv, demokracie. Toto sú vysokorelevantné princípy a všetko to, čo je súčasťou európskej politiky susedstva, je tiež už e, uvedené do praxe presadzovanie vyššieho uvedomenia si eh, s našimi azerbajdžanskými partnermi, čo sa týka politiky EÚ a hodnot EÚ, je tiež eh, prioritné. Tiež podľa našej tradície Európsky parlament podporuje územnú zvrchovanosť eh, krajiny podľa medzinárodného práva. Veríme, že obe strany podľa skupiny OSČM taktiež e, podľa spolupredsedov a podľa medzinárodných dohôd a uznesenia veríme, že sa splnia stanovené záväzky a to aj v tých oblastiach, ktoré sú ešte otvorené, že sa dosiahne e, pokojné riešenie pre nás sú ľudské práva jedna z najvýznamnejších tém. Chceme posilniť aktuálne platný rámec spolupráce, čo sa týka agendy ľudských práv, taktiež rodovej rovnosti. Chcela by som privítať nový e, finančný rámec aj podporu, ktorú Európska únia poskytuje mimovládkám, ktoré sa venujú činnosti v presadzovaní ľudských práv. Tiež je dôležité pre nás aj podporovať reformy súdnictva. Chceme sa dopracovať k spravodlivosti pre všetkých, taktiež by sa mali zapracovať osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú boja proti korupcii, daňovým únikom, pre špinových peňazí. A okrem toho, v súlade s našimi hodnotami by sa mal presadiť význam slobodných a pluralistických médií. Európska únia a orgány v Azerbajdžane musia pracovať spoločne na zlepšení dialógu s občianskou spoločnosťou a tiež väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do spoločenského života. Čo sa týka ekonomických aspektov e, tu chce e, Európska únia podporiť Azerbajdžan v presadovaní štrukturálnych reforiem, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, inkluzívny rast a taktiež rozvoj krajiny, aby sa mohla diverzifikovať aj celá sféra hospodárstva. Tiež si myslíme, že je dôležité podporovať podnikanie, činnosť malých a stredných podnikov v krajine a to by mohla prispieť k tomuto rastu. Jedna z hlavných oblastí, na ktoré sa zameriava táto správa, sa týka spolupráce v oblasti energetiky v súčasnosti Azerbajdžan je pre Európsku úniu jeden z najvýznamnejších strategických partnerov. V súčasnosti poskytuje zhruba 5 dopy, ropy a taktiež je kľúčový e, na prínos zdrojov z Kaspického regiónu na trhy EÚ prostredníctvom e, južného koridora pre zemný plyn. Tiež je dôležité podporiť túto oblasť ďalej, prehlbovať spoluprácu v oblasti energetiky, pretože to nie je len na prospech e, hospodárstiev oboch strán. Je to tiež možnosť ako zaistiť vyššiu bezpečnosť. V tomto regióne tiež by som rada spomenula transanatolskú formu spolupráce e, ropovod, plynovod. Ide teda o plynovod, e, chystá sa Eh, na prevod zemného plynu z Azerbajdžanu cez Turecko do Európy. Veríme, že sa nám podarí tento projekt uzavrieť čo skoro. A ešte by som rada spomenula dve ďalšie veci, ktoré sú podľa mňa dôležité na to, aby sme presadili úspešne túto dohodu Je pre nás dôležité zvýšiť a prehlbiť parlamentnú spoluprácu. Chcela by som spomenúť, že v tomto období sme zaznamenali veľmi dobrú spoluprácu s našimi kolegami z Azerbajdžanu, z tamojšieho parlamentu a verím, že budeme schopní pokračovať v tomto procese a že sa nám podarí vytvoriť ďalšiu úroveň medziparlamentnej štruktúry, aby sme dokázali podporovať našu hospodárskú dohodu. Aj takýmto spôsobom by sme ešte viac mohli prehlbiť stabilitu a mier v tejto oblasti. Dúfam, že v priebehu rokovaní sa nám bude dobre spolupracovať aj s externými aktérmi. A tiež verím, že situácia v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane sa zlepší. To si však bude vyžadovať úzkú spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom. Veľmi rada sa vypočujem vyjadrenie kolegov a veľmi ochotne príjmem taktiež ich pozmeňujúce návrhy. Dnes máme prvú výmenu názorov. Verím, že kolegovia do všetkých politických skupín podporia tento proces, aby sme mali čo najjasnejšie odporúčania pre rokovanie o tejto dohode s Azerbajdžanom. Ďakujem. Thank you, Ms. Nikolaj. Ďakujem pani Nikolaj. Takže teraz dám slovo tieňovým spravodajcom a ďalším poslancom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pani Píri, pani Fortiga, pán Scholz. Vynechal som niekoho? Gomez and Mrs. Schrake. Okay, that's it. Toľko zatiaľ, áno? Dobre. Takže siedmi. Dve, tri minúty každý, poprosím. Katy Piri, ďakujem. Javier López je tieňový za SAD. V jeho meni ďakujem pani Nikolaj za návrh správy. Keďže máme málo času, chcem sa zamerať na to, čo ste povedali, že je kľúčová E, otázka s Azerbajdžanom a to je demokracia, právny štát a skupina SAD si myslí, že nemôžeme súhlasiť s ratifikáciou bez jasných, matateľných a preukázateľných krokov na prepustenie politických väzňov. To je to minimum, čo my chceme ako naša politická skupina. Potrebujeme pripomenúť azerbajdžanským orgánom predchádzajúce stanovisko EP, kde sa stanovuje plné rešpektovanie medzinárodných záväzkov, najmä v oblasti implementácie rozhodnutí Európskeho e, dvora pre ľudské práva. V správe mi chýba jedna vec, Možno, že to súvisí s tým časom, keď ste to pripravovali, sú tie nadchádzajúce prezidentské voľby. Vidíme, že nedodržujú v procese prípravy e, e, zásady OECD, opozícia je bojkotovaná, nie je sloboda zhromažďovania a združovania, nie sú rovnaké podmienky a preto nemôžu byť spravodlivé a slobodné voľby. A to má byť faktorom pri rozhodnutí EP e o správe. Potom by sme chceli ešte zdôrazniť, ďalšie aspekty ľudských práv a základných slobod, ktoré by mali byť v dohode, v novej dohode. Ide tu o konflikt e, v hornom, na Hornom Karabachu, takže tu by sme chceli stanoviť e, informáciu o integrite, celistvosti a tak ďalej Azerbajdžanu, keď náhodný Karabach je problém. O ostatných teritoriách nepanujú žiadne pochybnosti. Uzne, e, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN je, že táto sa to má vrátiť Azerbajdžanu. Pokiaľ ide o Azerbajdžan a Arménsko, tak treba venovať pozornosť dialogu medzi týmito dvomi štátmi a podporovať Minskú skupinu OBSE. Toľko za SAD je táto pod, sú tieto podmienky, tá kondicionalita veľmi dôležité. Teraz za ECR. Pani Fotiga, ďakujem. Chcem sa poďakovať pani Nikolaj za tento komplexný návrh a zistenia. Pozerám sa na Azerbajdžan ako na veľmi dôležitý geopolitický a bezpečnostný faktor regiónu. A chcem tiež zdôrazniť a počiarknúť, čo sa ešte nespomenulo v našich úvahách, a to je tá úloha tejto krajiny pri spolupráci so slobodným západným svetom a našimi inštitúciami pri boji proti terorizmu. Treba zdôrazniť, že charakter tejto krajiny pri dodržiavaní západných hodnôt v oblasti protiteroristických opatrení je veľmi dôležitý. A predsa musím povedať aj, že počítam e, s splnením závozo, záväzkov, ktoré dali azerbajdžanské orgány začiatkom tohto roka, keď sme sa rozhodli posunúť na neskôr e, posúdenie odporúčaní. Napríklad očakávam veľký posun v oblasti amnestie pre politických e, väzňov, e, najmä pri príležitosti 120. výročia Azerbajdžanu. Ďakujem. S týmto naozaj počítam. Ďakujem. Teraz Helmut Scholz, nech sa páči. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni za vypracovanie tejto správy. Myslím, že musíme zohľadniť aj úzke prepojenie s vývojom v ďalších krajinách regiónu Arménsko a Gruzinsko, je jasné, že Azerbajdžan by mohol byť aj dôležitým partnerom EÚ. Má na to. A preto potrebujeme komplexnú stratégiu, aby mal, potrebuje vlastnú stratégiu udržateľného komplexného vývoja, ale je to v tom celom kontexte. A chcem zdôrazniť, že odporúčania Benátskej komisie, ktoré sa týkajú ďalšieho rozpracovania legislatívnych postupov a ústavy a konkrétnych zákonov, napríklad v rodovej oblasti, Hovoríme tu o článku 11 ECHR. To všetko sú dôležité faktory pri posudzovaní konkrétnych krokov. A my sa nemôžeme zaoberať len ekonomickými otázkami pri budúcich vzťahoch s Azerbajdžanom, Potrebujeme to mať v celej komplexnosti politických, environmentálnych, spoločenských a ďalších aspektov bilaterálnych vzťahov EU-Azerbajdžan. Musíme tu posilniť ten aspekt toho, čo sa v krajine dosiahlo a čo ešte treba dotiahnuť. A súhlasím, že prepustenie politických väzňov je aj pre nás veľmi dôležité pri ďalších vzťahoch. Ďakujem. Ďakujem pán kolegovi Šolcovi, spravo, tieňovému spravodajcovi, teraz Irina Zovko je za EPP tieňová spravodajkyňa k Azerbajdžanu. V jej mene e, mám prednesím jej stanovisko, pretože ona je na misii v Nepáli a ospravedlňuje sa za to, že tu dneska nie je uvedomuje si dôležitosť budúcej komplexnej dohody medzi EÚ a Azerbajdžanom. Má vychádzať z rozvoja ďalších vzájomných záujmov, ako je napríklad elektri- ro- energetická e, bezpečnosť a tak ďalej, aspekty životného prostredia, diverzifikácia zdrojov energie. Pri budúcej dohode musíme ale trvať aj na implementácii hodnot a zásad demokracie ľudských práv právneho štátu, tak ako sa to správne spomína v správe. Potom je tu štandardná kapitola o ľudských právach v rámci rokovaní a mali by sme trvať na nej a na e, postoji, priaznivom postoji Azerbajdžanu k e, otázke ľudských práv. A teraz pani Gomeš, nech sa páči. Nemôžeme hovoriť o ľudských právach a potom ich neuplatňovať, bez toho, aby sme posudzovali konkrétne prípady. My vieme, že vláda Azerbajdžanu nerešpektuje ľudské práva. Katy Piri spomenula rozhodnutie Štrásburského súdu o prepustení Mamedova, ktorý je už e, neprávom vo vezení za kritiku a vláda Azerbajdžanu nechce vykonať rozsudok súdu a odvoláva sa voči nemu a súd zamietol takéto odvolanie. A vieme, že akákoľvek kritika, nielen takáto, každý, kto chce minimálne žiadať skladanie účtov, je brutálne umlčaný Nemôžeme sa tváriť, že chránime ľudské práva a potom nevidíme ich porušovanie vládami, takými vládami ako azerbajdžanská, ktorá zodpovedá vo veľkej miere za korupciu, ako podá správne pani Nikolaj, ale je to nielen korupcia v Azerbajdžane, ale aj v EÚ. Zoberme si napríklad Maltu. Tam, keď som bola na misii, sme na to došli. Je tam banka Pilatos, to je banka, ktorá je pračkou pre peniaze z Azerbajdžanu. Pán Alieva, pán Ajvarov, minister vnútra a tak ďalej tam prelievajú peniaze. To je nielen korupcia v Azerbajdžane, ale aj v EU. EIB, hamba jej, teraz odsúhlasila jednu miliardu na výstavbu plynovodu z Azerbajdžanu do Talianska. Podľa ľudskoprávnych organizácií viacerí písali RB a povedali, že to bude znamenať chaos aj z hľadiska dopadu na klímu, ľudské práva, životné prostredie. Je to hamba, že európske inštitúcie, či už je to Rozvojová banka alebo my, sa stále ignorujeme tieto veľmi dôležité aspekty. Ako Katy Piri povedala, musíme sa pozerať na to aj z toho pohľadu, čo sa stane, ak nebudú rovnaké podmienky vo voľbách. Dokonca aj našich kolegov poslancov podplatili azerbajdžanské úrady a orgány. Na to sa nemôžeme pozerať sa zatvorenými očami a nevidieť, čo sa deje. Teraz pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, budem hovoriť po česky, keby ste si prosím dali sluchadla. Chcem spomenúť dve veci, a to sú ľudské práva, tu sú už uvedené v návrhu, a potom Náhorný Karabach. Pokiaľ je ľudské práva, chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, že sa im venuje podrobne. Myslím si, že by sa to dalo ešte pregnantnejšie povedať. Mohlo by sa tam okrem jen uväznených novinárov uviesť aj sankcie azerbajdžanských orgánov uvalené na webové stránky ako Radio Liberty, Radio Free Europe alebo opozičné noviny Azatlík alebo Mejdan televízia. Možno by bolo vhodné uviesť aj také smiešnosti, ako je zvýšenie trestu za v úvodzovkách úražku prezidenta na 5 rokov. Predsa taký paragraf v e, trestnom zákonníku je prejav diktatorského režimu a na to by sme nemali zabúdať. To som chcel povedať k oblasti ľudských práv. Pokiaľ je o Náhorný Karabach, na to už mi nezostal čas. Ďakujem. Ďakujem, pán Štietina. Ešte jeden kolega, pani Šáke, nech sa páči. Budem stručná, lebo spravodajkyňa je z tej istej politickej skupiny, ako ja chcem povedať, že nikdy nemôžeme dostatočne počiarknúť ľudské práva. Takže teraz máme v systéme znovu jasno. Dobre. Ako som povedala, nechcem už veľa povedať tomu, čo povedala spravodajkynia moja kolegyňa pani Nikolaj. Pokiaľ ide o Azerbajdžan, tak naozaj nikdy nemôžeme dostatočne zdôrazniť význam ľudských práv. Chcela by som vedieť viac o, kondi- o podmienečnosti prepustenia politických väzňov. Tam je napísané significant steps, ale otázka je, čo je dostatočne významné a ja dúfam, že môžeme využiť politickú silu EÚ a naše ďalšie nástroje na to, aby všetci politickí väzni boli prepustení. Tiež si myslím, že potrebujeme podmienenosť k parlamentnej spolupráci. Je to príležitosť, súhlasím, ale len vtedy, ak budú spravodlivé voľby a prispejú k prehlbeniu právneho štátu a demokracie Nemali by sme zabudnúť na to, kde je prvá dáma aj viceprezidentkou. Ďakujem. Dobre, ďakujem, Marike. Tým sme skončili tento bod. Ešte pán Divín? Pani Divín? Áno, nech sa páči, prepačte. Pán Divín, ďakujem. Pozdravujem poslancov Ďakujem za pozvanie, e, aby som vás informoval o stave našich rokovaní novej bilaterálnej zmluvy s Azerbajdžanom, dohody s Azerbajdžanom. A ďakujem pani Nikolaj za návrh správy. Len niekoľko slov ku kontextu našich rokovaní naozaj už najvyšší čas, aby sme modernizovali naše bilaterálne vzťahy s Azerbajdžanom. Dohoda, ktorú máme, má už 22 rokov a odtedy sa veľa vecí zmenilo a naše vzťahy sa tiež rozvinuli. Je tu východné partnerstvo, kde Azerbajdžan vstúpil v roku 2009 a potom aj ďalšie udalosti samozrejme. Napríklad my sme dohoda, ktorá nadobudla do platnosť roku 2014, alebo náš program účasti Azerbajdžanu v európskych programoch a agentúrach. To sme nedávno podpísali partnerstvo pre mobilitu. Ekonomika je to strategický energetický e, partner pre EÚ, kľúč pre náš plynovod južným smerom. To je veľmi dôležité pre diverzifikáciu našeho zásobovania energiami. Tento e, koridor, južný plynový koridor je prioritou podľa e, vyhlásenia z roku 2015 EÚ a Azerbajdžan je aj spolahlivým moslimským sekulárnym partnerom v tomto ťažkom regióne Od roku 2015 sme dostali návrh Azerbajdžanu. Je to dohoda o strategickom partnerstve a začali sme ju vyjednávať začiatkom roku 2017. Naša nová bilaterálna dohoda musí zapadnúť do našej revidovanej politiky východného partnerstva. Čo chceme sú nové príležitosti pre lepš- hĺbšiu angažovanosť nielen v rezortných oblastiach ako vzdelávanie, doprava, obchod, ale chceme e, ju prehlbiť aj v oblasti ľudských práv, právneho štátu a tak ďalej. Došlo nedávno k dvom významným udalostiam. 24. november, summit východného partnerstva, bol tam prezident Aliev a v decembri sme mali radu pre spoluprácu ktorej pod, pre, predsedala aj naša e, vysoká predstaviteľka. Potom sme mali mnoho kôl e, rokovaní v politickej oblasti, obchodnej a ďalších. V politickej a bezpečnostnej oblasti môžem povedať, tam sme mali 5 kol, kde sme dosiahli veľký pokrok a dohody budú obsahovať ustanovenia o politickom dialogu a bezpečnosti, potom oblasť ľudských práv a demokracia, tam bolo 7 kôl, tam máme štandardnú kapitolu o ľudských právach, ktorá sa už predbežne dohodla a sú tam aj otázky spravodlivosti a vnútra. Máme stále problémy v politickej e, časti, tie dve kola a pred Európskym e, súdnym dvorom a tak ďalej. pardon, pokiaľ ide o rezortnú časť, to boli Le posledné kolo z tých šiestich, ktoré sme konali, bolo šesť kol, uzavreli sme 9. kapitolu životné prostredie veda, roz, e, politika zamestnanosti, podnikateľská politika, mládež, cestovný ruch, šport, školstvo a blížime sa k dohode o kultúre a medzikultúrnom dialogu a potom o doprave a energetike. Tam sa blížime k záverom. Teraz, pokiaľ je o obchod, tam som povedal, že sme mali len dve kola rokovaní a výbor INTA bol informovaný v januári mojimi kolegami o postupe. Zatiaľ sme hovorili o obchode s tovarom, priemyselných normách, transparentnosti, normy pre bezpečnosť potravín, fitosanitárnu, sanitárnu E, práva duševného vlastníctva, hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, udržateľný rozvoj, štátne podniky, vzájomná správna pomoc pri colných otázkach. Dosiahli sme dobrý pokrok v poslednom kole. Tri kapitoly o colniciach, o vzájomnej pomoci a transparentnosti sa blížia do finále, ale je jasné, že tým, že Azerbajdžan nie je vo VTO, vznikajú ďalšie nové problémy a je to dôležité pre VTO, pre Azerbajdžan, aby toto vyriešil, ak sa chce rozvíjať tak, ako plánuje. Thank you very much, Mr. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Vin. A ešte možno pani Nikolaj na záver. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým mojim e, kolegom za e, ich pripomienky. A určite sa zhodneme na tom, že e, lepšia e, cesta ako komunik- e, lepšia cesta, ako zmeniť veci, je komunikácia. To je tá najlepšia cesta. Čiže toto je vlastne rámec pre susedskú politiku a takisto chcem privítať návrat Azerbajdžanu do tejto susedskej politiky. Ja to vidím ako možnosť zhodnotiť o, zhodnotiť toto ako otvorenejšiu možnosť prístupu azerbajčanských orgánov. Samozrejme sú tu isté obavy. Ja v budúcich mesiacoch pôjdem do Baku, budú tam aj dele- ostatné delegácie a budem hovoriť s azerbajčanskými úradníkmi a dúfam, že čoskoro prepustia niektorých politických väzňov. Chcem poďakovať najmä pani Fortiga, za to, že spomenula bezpečnostnú tému. V tejto oblasti je to naozaj dôležitá téma. Um, ako viem, Azerbajčan sa stal tranzitnou krajinou uh, pre ľudí, ktorí uh, uh, ktorí príjmajú ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do sírskeho konfliktu, či už na Asadovej strane alebo na strane um, islamského štátu. A ja chcem toto overiť. Uh, čakám vaše pozmeňovacie návrhy a dúfam, že zlepšíme naše vzťahy teda medzi EÚ a Azerbajdžanom, pretože si myslím, že to bude na prospech všetkých. Najmä v tomto ťažkom a pohnutom období, keď vidíme, že Rusko posilňuje. Je dôležité posilniť naše vzťahy a mať naozaj úzkú spoluprácu s Azerbajdžanom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážení kolegovia. Lehota na predkladanie pozmeňovacích eh, návrhov je 4. apríl, čiže o dva týždne a ak všetci súhlasíte, tak poďme teraz k ďalším dvom bodom 6 a 7. Čiže ďalší bod na našej, našom programe je uzatvorenie rámcovej dohody medzi EÚ a Austráliou. Bolo to podpísané v auguste 2017 a e, bol som informovaný, že 62 pozmeňovacích návrhov bolo predložených a Spravodajca AFETu je pán Francesco Milan Mon, ktorý navrhol 5 eh, kompromisných návrhov a teraz dávam slovo Franciskovi i Milanovi Monovi. Ďakujem, pán predseda. Ja budem naozaj veľmi stručný. Pozrel som si pozmeňovacie návrhy a eh, ohľadom odporúčania k súhlasu a potom eh, k tomu eh, k druhému eh, dokumentu, čiže k mm, uzneseniu. Ako ste spomenuli, eh, bolo predložených 62 pozmeňovacích návrhov. 14 bolo z môjho pera, ja som totiž to chcel doplniť niektoré myšlienky, a mm, niektoré myšlienky, ktoré teda nemohli byť napísané kvôli tomu, že tam bol obmedzený počet znakov. A ja som teda chcel doplniť týmito pozmeňovacími návrhmi niektoré myšlienky. Niektoré pozmeňovacie návrhy teda nie sú odo mňa, je ich asi 50 a pochádzajú od dvoch skupín. Ehm, niektorí poslanci nepredložili žiadny pozmeňovací návrh. Ja som teda navrhol 5 kompromisov a Čiže hovoril som o tom s osobami, ktorí preložili pozmeňovacie návrhy, hlavne o tom multikultúrnom aspekte v Austrálii. Je to, v Austrálii je to eh, hlavne pozmeňovací návrh od pána Tanoka, potom rokovanie o budúcich obchodných dohodách. Tam eh, sú pozmeňovacie návrhy od pána Peterleho a tam som nemal možnosť začleniť tie pozmeňovacie návrhy a potom kompromis 3 o bezpečnosti od pána Tanaka a pána Peterleho a tam išlo o otázky e, práv e, autochtónnych národov, e, čiže domorodých národov. A tam som mohol na toto odpovedať v rámci mojho kompromisu. A ďalší kompromis sa týka klimatickej otázky. Takže tieto kompromisné návrhy už boli rozšírené a chcem poďakovať osobám, ktoré predložili svoje pozmeňovacie návrhy. Naozaj boli veľmi ústretoví, otvorení, lebo nám išlo o spoločný záujem. Ale potom sú tu ďalšie veci, na ktorých sme sa nedohodli a to len veľmi stručne. Ehm, tam bolo isté zablokovanie názorové. E, niektoré veci sa už nachádzali v mojich pozmeňovacích návrhoch a samozrejme ja uprednostňujem svoju vlastnú formuláciu, o tom sa nikto nebude pochybovať. A potom e, ďalšie e, pozmeňovacie návrhy pridávali iba málo k tomu textu, ktorý existuje a vytváralo to naozaj nepotrebnú Um, situáciu v tom textu, pretože sa tu e, detálne citujú organizácie, orgány austrálskej vlády, ktoré sú poverené klímou alebo nejakou inou oblasťou. Podľa mňa by sme sa mali sústrediť na vzťahy s Európskou úniou a Austráliou a nemali by sme sa e, zaoberať otázkami, ktoré sa týkajú len Austrálie. Potom ďalšia, ďalší pozmaňovací návrh, tu nesúhlasím, vôbec toto nie je. Moje presvedčenie, a tu nejde len o to, že s tým nesúhlasím, ale niektoré pozmeňovacie návrhy chcú škrtnúť to, čo tvrdím ja, takže ja ich nemôžem prijať. A, pretože e, tu sa napríklad e, škrtajú odvolávky na politiku Európskej únie, ktoré sa týkajú sankcií Rusku a to nie je priateľné. Ja si myslím, že by sme mali mať nejaké spoločné stanovisko e, v ohľadom tohto, ohľadom zahraničnej politiky. Ale na, naozaj treba zistiť, či tie pozmeňovacie návrhy budú podporené alebo nie. A potom ďalšie pozmeňovacie návrhy sa týkajú napríklad imigrácie. Uh, Myslím si, že by sme nemali zachádzať do detailu, pretože to spôsobuje nerovnováhu v tomto texte a preto um, ja skrátka ich nemôžem podporiť, pretože tá tematika už texte je a nemôžem um, predsa ohrozovať rovnováhu tohto textu. No a potom um, posledný pozmeňovací návrh. V Santiago v Čile sme podpísali e, partnerský trans, partnerskú transpacifickú dohodu a um, ja som to nemohol dať do môjho e, stanoviska, do môjho textu, takže e, mám ústny pozmeňovací návrh, ktorý vám chcem predstaviť. Čiže toto som vám chcel uh, povedať. Čakám na vaše komentáre a na a vaše reakcie. A potom, ak chcete, tak môžem vám veci dovysvetľovať. Ďakujem, Francisco. Teraz by som eh, rád dal slovo tieňovým spravodajcom, pán Asís eh, za SAD. Z mikrofonu. The micro is on. Can you take another micro? Yes. Tal como já tive aqui a oportunidade de referir numa anterior discussão. Ďakujem, pán predseda. Uh, ja som vám to už hovoril v predchádzajúcich diskusiách, ktoré sme viedli ohľadom tejto témy. Uh, existuje totižto konvergencia medzi orientáciou tejto správy a našou pozíciou. My sme už o týchto otázkach diskutovali a pán spravodajca bol naozaj veľmi otvorený. Chcem mu za to poďakovať, pretože naozaj veľmi starostlivo si e, tú správu znova prečítal, urobil ďalšie nejaké rešerše, konzultácie a mm, to, tento text prispieva k tomu, aby sa posilnili dlhodobé vzťahy s Austráliou. Politické, obchodné či iné. A my podporujeme e, všetky tie konštatácie ohľadom geopolitickej orientácie, pretože keď zoberieme do úvahy posledné dva roky, tak vidíme, že e, táto správa sa musí odvolať Um, na to, čo vlastne spája medzi EU, čo spája EU a Austráliu. Predsa len máme isté obavy. Ja som za moju parlamentnú skupinu predložil pozmeňovací návrh ohľadom arborigencov. Um, oni majú veľmi komplikovaný, uh, komplikovanú situáciu. A, uh, vláda urobila pozitívne kroky, uh, mali by sme toto spomenúť a potom by sme mali prizať s nejakými riešeniami. A potom mm, my sme nemali veľa pozmeňovacích návrhov, pretože súhlasíme s tou všeobecnou orientáciou textu. Presne tak ehm, súhlasím aj s tým, čo povedal pán spravodajca, keď vysvetloval, prečo sme zavrhli niektoré pozmeňovacie návrhy. Čiže súhlasíme s tým, čo pán spravodajca napísal. Dúfam, že sa to odrazí aj na hlasovaní. Ďakujem, pán Lasis. A teraz pán Charles Tanok. Ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručný. Hm, eh, chcel by som zablahoželať môjmu starému priateľovi Franciskovi Milanovi Monovi za výbornú správu. Toto je uh, um, už Druhá záležitosť v tomto smere, naša skupina je veľmi rada, e, že sú tu minimálne zmeny v pozmeňovacích návrhoch a takisto e, som rád, že pán spravodajca zohľadnil niektoré moje e, návrhy. Mm, No a potom um, je tu, mm, je, sú dohovory, ktoré treba posilniť po tom, čo sa z nich stiahla Trumpova administratívy. Dúfajme, že mm, budeme hlasovať e, za tie kompromisy, ktoré spravodajca navrhol. Ďakujem. Ďakujem Charlesovi Tenokovi a e, potom chce sa ujať slova ešte niekto. Nech sa páči, pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. A ako aj iní kolegovia, tak som si veľmi pozorne prečítal e, správu pána e, Milan Mona. Je to rámcová, e, rámcová dohoda, ktorá posilní vzťahy medzi Austráliou a EÚ. Je to partner, ktorý spolupracuje v, s EÚ so všetkými, vo všetkých medzinárodných výzvach, napríklad boj proti klimatickým zmenám, boj proti terorizmu. Napríklad Austrália zohrala veľkú úlohu v Parížskej dohode. Ďalej migračná oblasť. Vieme, že Austrália má svoju úlohu. A ďalej aj bilaterálna spolupráca. Pán Milan Monto už eh, dobre pomenoval, že Austrália sa Mm, podielala na tom, aby definovala hlavné e, vízie, ako treba e, riadiť a teda zvládnuť krízu v EÚ. Čiže toto je naozaj dôležitý partner v rámci EÚ, e, teda pre EÚ, ale je dôležitý aj pre obchodné dohody. A preto si myslím, že toto mm, odráža veľké výzvy, ktoré máme v tejto oblasti. Mali by sme naozaj veľmi dobre rozlišovať veci. Chcem povedať, že aj vo všetkých obchodných dohodách obidva partnery majú svoje citlivé stránky. Ja by som rád e, spravodajcu e, teda rád by som požiadal spravodajcu o to, aby odpovedal na moju otázku ohľadom toho, že či má nejaké údaje e, o Brexite a jeho dopade na perspektívu perspektívu mm, vstupu do platnosti tejto dohody. Toto je veľmi dôležité, pretože medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom existuje veľmi úzky vzťah, čiže mali by sme sa vrátiť k tomuto bodu. Samozrejme, tá práca, ktorú odvedol spravodajca, je naozaj veľmi kvalitná a chcem mu za ňu poďakovať. Ďakujem. Mm, teraz by som chcel uzavrieť diskusiu. Charles, máte ešte jednu otázku? Ja chcem e, zareagovať na to, čo povedal pán Salafranka. Ja som spomínal sa tu, spom, ja som spomenul v prvom vodnom ustanovení uh, tú váhu Brexitu, pretože uh, je tu veľký paradox. Sú ľudia, ktorí sú za Brexit a o jeho dopade uh, na vzťah medzi Austráliou a Veľkou Britániou a teda aj s Novým Zélandom. My sme už hovorili, že Spojené kráľovstvo bude sa musieť postaviť e, do radu, ako aj ostatní, a potom musí mať dohodu o voľnom obchode. A potom je tu táto správa o vytvorení veľkého e, európskeho trhu a samozrejme má na tom záujem aj Austrália, teda po Brexite. Potom Veľká Británia mm, by mohla fungovať ako veľké britské impérium, aby posilnila common, aby posilnil Commonwealth a teda eh, anglofónny obchodný blok. No, toto je stratégia, ale toto je falošný sľub, ktorý eh, sa spomínal počas eh, referenda. A mm, E, vtedy e, e, sa spomínalo, že stovky obchodných dohôd sa podpíšu s partnermi a to ma šokovalo, pretože hlavy vlád štátov Commonwealthu sa stretli a vlastne mali možnosť hovoriť o tomto a odpovedalo sa im, že na tom nemajú partnery žiadny záujem. Skrátka, potom sa 27. nahradí ako hlavný obchodný um, partnery pre Spojené kráľovstvo. Či, čiže to sa všetko, uh, tá bublina splaskla. A ja som už viackrát hovoril, že v anglofónnej krajine, ako je Austrália, Nový Zéland, že všetky tieto štáty uh, sa skrátka musia postaviť do radu, aby e, podpísali obchodné e, dohody s nami. Predstavte si Španielsko. Máte tu kampáň, aby ste odišli z EÚ a predstavujte si, že potom e, Latinská Amerika sama od seba nejak posilní vašu enu, vašu ekonomiku. A viete, to vlastne je klam, to je lož a v prípade Veľkej Británie je to ešte tvrdšie, ešte ťažšie. Takže ja som naozaj veľmi rád, pretože už desiatky rokov to hovorím. Ehm, ďakujem. A teraz by som chcel dať slovo pánovi Milanovi Monovi. Nech sa páči. Len veľmi stručne. Najprv by som chcel poďakovať mm, za to, čo povedal zástupca SD. Ďakujem Eh, za tie kontakty, udržiavali sme ich, vylepšili sme tento text. Ďakujem všetkým kolegom za pozitívne eh, komentáre. Čo sa týka práva eh, domorodých populácií, mm, teda arborigencov, my sme o tom hovorili od roku 2008. Naozaj je to veľmi dôležitý príspevok zo strany austrálskej vlády na tom, aby sa dimenzia domorodých e, národov do tohto dostala. Chcem poďakovať aj pánovi Tanokovi za jeho milé slova. Už od roku 2004 vlastne vystriha obidve strany, varuje obidve strany. Ja som zohľadnil niektoré jeho pozmeňovacie návrhy v kompromisu a chcel, chcel som rešpektovať teda proporcionalitu a chcem poďakovať aj pánovi Salafránkovi, pretože vďaka nemu sme sa dohodli uh, ohľadom formy aj obsahu. Čiže pán Salafránka je uh, priateľ, je z rovnakej krajiny, ale aj z rovnakej politickej uh, skupiny. Takže dohodli sme sa No, čo sa týka Brexitu, Častanok eh, už odpovedal v podstate v mojom mene. Eh, počas týchto posledných rokov vzťah medzi Austráliou a EÚ eh, už prekročil nejaký rámec toho, že ide len o prespevok k vzťahu Veľkej Británii je tu e, špeciálny vzťah nielen medzi Veľkou Britániou, ale aj medzi EÚ a Austráliou. Ďalšie dohody posilnia e, tieto e, vzťahy, napríklad dohoda o, obchodnom, o obchode. A táto rámcová dohoda ešte viac prehlbí naše vzťahy. Spojené kráľstvo odíde z EÚ, ale ja si myslím, že vzťah s Austráliou o, si zachováme dobrý. Čiže e, bude dobrý napriek tomu, čo Spojené kráľovstvo urobí. My sme Brexit nechceli, ale bolo rozhodnuté, že musíme prijať toto rozhodnutie. Čo sa týka e, vzťahov medzi, Bruselu, medzi Bruselom a Kamberou, tak tieto vzťahy naďalej budú pretrvávať. Musíme prehlbovať e, túto dohodu aj e, prostredníctvom uznesenia, aj prostredníctvom schôdze, schôdze e, vedúcich postav. A myslím si, že tá tradícia sa začala minulý rok. Myslím si, že toto bude dobrá vec, napriek tomu, ako sa rozhodnú Briti. Takže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 Uh, no, it doesn't matter. I just wanted to... Uh, ja som bol tieňový spravodajca, tak uh, som myslel, že slovo dostanú všetci všetci tieňoví spravodajcovia, ale to nevadí. My sme v kontakte, čiže ja nechcem robiť teraz nejaké ťažkosti a brániť práci výboru. Ale môžem vám... Ja by som vám dal slovo, keby ste tu boli. Ja by som vám dal slovo, e, keby sme diskutovali, ale e, keď ste tu neboli, tak čo som mal robiť? Ja som prišiel, keď hovoril pán Salafránka, tak nie, nechcem sa ohľadom toho hádať. Ja som prišiel počas um, diskusie, naozaj v tom nevidím žiadny problém. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či ešte niekto sa chce ujať slova. Ak nie, tak no, hlasovať sa bude zajtra ráno 20. marca. Ďalší bod na našej agende na dnes. Koniec. Takže, prajem vám príjemný večer a uvidíme sa